poželám k tomuto menovaniu a tým pádom sa prestáva sta- eh, byť členom Európskeho parlamentu eh, a ukončí sa, ukončilo sa jeho členstvo v Európskom parlamente 27. januára eh,